die sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der Pokračujem v našom zasadnutí. Pokiaľ je zápisnica včerajšieho zasadnutia a schválené texty sú k dispozícii, sú proti tomu nejaké námietky? Zdá sa, že nie, takže zápisnica je týmto pádom schválená. Jedno oznámenie by som vám chcel poskytnúť.